v ktorom Európsky parlament hovorí, že takýto projekt by bol mimoriadne e, ničivý pre životné prostredie a ľudí, ktorí žijú v regióne. Zdá sa, že už pred 50 rokmi sme niečo vyhlasili a ne, e, nedokážeme s tým nič urobiť a už tam budú len posledné indianské kmene čoskoro. E, vysoká predstaviteľka baronka Aštanová opísala tento projekt prehrady ako internú záležitosť Brazílie, povedala však i to, že práva indianských obyvateľov boli dotknuté v tomto dialogu a Európska únia v dialogu s ľudskými právami pripravila takisto projekt ochrany lesov okolo priehrady Belomonte. Takisto vieme, že životné prostredie a klíma sa menia to bolo predmetom rokovaní s Brazíliou. V tomto kontexte, berúc do úvahy, že európske priemyselné podniky sa zapojili do budovania priehrady v Belomonte, napríklad Aston, firma Aston, e, voláme, no, apelujeme na radu a komisiu, aby sa vyjadrili a otvorene povedali, ako priehrada Belomonte a iné priehrady súvisia s, s dialogom o ľudských právach s našimi brazilskými náprotivkami a aké sú reakcie z ich strany. Ako vidia možný ekologický globálny dopad takejto, takejto infraštruktúry, ktorá naozaj je vo veľkom v amazonskom prelese a mm, do akého rozsahu si EÚ praje hrať pasívnu úlohu, iba upozorňujúc na škody, v takomto projekte, ktorý má vlastne za, zabezpečiť trvalo udržateľný rast. La préoccupation des barrages. Možno by som mala zdôrazniť, že obavy autochtónneho obyvateľstva súvisia cez priehradou sú už niekoľko krát, boli už niekoľkokrát diskutované. Gabi napríklad e, už roky sa venuje projektu Belomonte. Chcem jej za to poďakovať. Pani Kres má slovo. C'est bon? Oui. Merci beaucoup, madame la présidente. Moi, je, je Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Rada by som sa poďakovala výboru DV za to, že sa opätovne venujeme tejto otázke a za podporu boja proti tomuto megaprojektu, kde by prišlo k veľmi veľkým dôsledkom na životné prostredie na túto konkrétnu oblasť a aj obyvateľstvo by mohlo byť zasiahnuto týmto negatívnym vývojom. Ľudia bojujú čiastočne proti tomuto projektu, dokonca niektorí museli zaplatiť životom, pretože sa zasadzujú za biodiverzitu. Už roky sa zasadzujeme, zasadzujú za to, aby boli vypočutí. V roku 2003 písomne požiadali o podporu. V roku 2010 sa eh, obrátili na pani baronku Eštonovu. V obidvoch správach, ktoré máte k dispozícii, sme sa venovali tejto téme. Išlo o prístup k energiám v rozvojových krajinách a správa o infraštruktúre. Ako podpredsedníčka za zelených som sa venovala aj kontaktu v médiách s médiami o tejto téme. Ide o porušenie ústavy konkrétnej krajiny, ak by sa pokračovalo v tomto projekte, to uznali konkrétne orgány tejto krajiny, pretože podľa ústavných predpisov sa malo, mal konzulto- malo zistevať stav zvierat um, a najmä vtákov v, to- v tejto oblasti. V strede tohto boja medzi vládou a obyvateľstvom stojí otázka, aké en, aký energeticko-politický vývoj chce, sa snažia určité skupiny dosiahnuť 11 233 MW je plánovaných a 4500 je možné e, vyrobiť za rok a len 13 sa použije na mieste a viac ako 30 sa predá do zahraničia. Môže EÚ toto akceptovať? A môže sa zúčastňovať na takomto plundrovaní na deportácii obyvateľstva a skutočne iba z ekonomických dôvodov? Ak to nechceme podporovať, tak potom naše podniky by sa do takýchto projektov nemali zapájať. Všetci však vieme, že európske podniky sú zapojené do týchto aktivít. Moja otázka znie celkom jednoducho, čo môže Európska komisia urobiť, čo chce urobiť, aby um, zvýšila citlivosť brazilskej vlády a najmä naše členské štáty. A aby sme minimálne do, dosiahli to, aby európske podniky sa nezapájali do ničenia biodiverzity. Bolo by to absolútne znevažovanie práv miestneho obyvateľstva. Ďakujem. Teraz má slovo Európska komisia, pán Nikola Hanley. Pán Etienne Coyet. Thank you, Madam President and honorable... Ďakujem za slovo, pani predsednička. Stené poslankyne poslanci, uvedomujete si celkom iste, že komisia musela odpovedať na túto otázku už dvakrát písomne. Pani Ashton už odpovedala, ale ja by som poskytol dodatočné informácie k týmto odpovediam podľa môjho naj, najlepšieho vedomia a svedomia. Rád by som vám ukázal, že Európska komisia vo všeobecnosti sleduje s veľkou pozornosťou otázku realizácie tohto projektu. Ako však už povedali predrečníci, napríklad aj podpredseda komisie, stavba tejto priehrady je skutočne vnútroštátnou záležitosťou a jej vykonávanie spadá pod národnú suverenitu a EÚ nemá priame páky, nemá žiadne právo priamo intervenovať. Chcem vám však, chcem vám však povedať, že Európska únia má pravidelný dialog o ľudských právach a environmentálnych záležitostiach s federálnou vládou Brazílie a s tým súvisia aj diskusie o právach autochtónneho obyvateľstva. K otázke životného prostredia sme si vedomí, že táto správa bola odoslaná na isté adresy, adresy a vieme, že e, komisia má, má komisiu pre priehrady, ktorá sa zaoberá zásadnými otázkami týkajúcimi sa priehrad a ich príspevku k vyrábaniu elektrickej energie. Sú tam aj dvaja členovia OSN, Nedávno bola táto organizácia požiadaná, aké sú výhody budovania nových priehrad. Ale toto sú vždy všetko naozaj rozhodnutia suverénnych krajín postaviť priehradu. V kontexte strategického partnerstva pre životné prostredie tento e, projekt bol e, už odštartovaný v roku 2007 v Brazílii, sú priehrady jedným zo zásadných bodov, o ktorých sa bude diskutovať, aby bolo partnerstvo naozaj praktické a aby otázky klímy boli osúvzťažnené s inými aspektmi. Priehrada Vela Monte. Odpovede ste už e, dostali. Aj písomne je v nich napísané, že žiadne financujúce zdroje z EÚ e, sa nepodielajú na tomto projekte. Ani Európske investičné, Európska investičná banka, ani žiadne konkrétne organizácie. Projekt príhrady e, Montebello v Brazílii je domáca záležitosť Brazílie a EU, EU nemá priame kompetencie, aby zasiahla, ale EU spolupracujúcimi aktivitami ako napríklad ochrana pralesa, sa zúčastňuje na tomto projekte. A k tomu ste sa vyjadrali vy, pani e, predsedajúca. Napríklad sa podporuje trvalo udržateľný manažment lesa, do ktorého sa zapájajú miestni ľudia do rozumnej rozumného využívania lesa bez toho, aby sa zničil pri jeho využívaní. Čo sa týka autochtónneho obyvateľstva, brazilská vláda už v roku 1992 zaviedla medzinárodné opatrenia týkajúce sa práv autochtónneho obyvateľstva Brazílii. Brazília eh, ratifikovala konvenciu dohovor Medzinárodnej organizácie práce o autochtónnom obyvateľstve. 10. septembra tohto roka začali eh, práce, ktoré súvisia s nedávnym oznámením Pretoria 303 bol to eh, verdikt, ktorý eh, vydal mm, verejný prokurátor a súvisí s vytičovaním eh, indianských území a to bolo takisto diskutované v kontexte príhrady Belomonte. Treba, aby všetci aktéry podporovali interamerický systém ochrany ľudských práv a každý prípad porušovania ľudských práv by mal byť odsudený. Obhajcovia ľudských práv sa zastrašujú, dokonca vraždia. Podobne tomu je pri, obhajc, pri obhajcoch e, práv prírody. Ale treba pripomenúť, že Európska únia má svoju agendu ľudských práv priamo v srdci svojich aktivít. Čo sa týka priehrady Belomonte, e, beží pripomienkové konanie už od začiatku projektu, teda už pred 15 rokov boli prvé pripomienky. Je to spletitá záležitosť. že je tu 30 kmeňov, ktoré odmietajú akýkoľvek kontakt s externým svetom. Týka sa najodľahlejších oblastí v povodí Amazonky. A Brazília zdôrazňuje, že bude veľmi ťažké skoordinovať záujmy všetkých autochtónnych komunít plus záujmy tých, ktorí potrebujú energie. Brazília má nového sekretára Interamerickej komisie pre ľudské práva a na tejto platforme sa o tejto veci diskutuje. Treba si všimnúť, že Európska únia aktívne podporovala autochtónne obyvateľstvo v Brazílii už dlhé roky prostredníctvom mimovládok a financovania rozpočtová linka pre tropický les a ďalšie inštitúcie sú toho príkladom a dôkazom. Čo sa týka autochtónneho obyvateľstva, treba ho uznať a uznať ich civilné aj environmentálne práva v súvislosti s využívaním pôdy. Niektoré z projektov sa venujú zlepšovaniu just- justície a existujú ciele ISA, ktorých by sa malo pridržať obyvateľstvo v oblasti Amazonky pri príhrade Belo Monte. Autochtónne obyvateľstvo však má svoje ľudské práva a tie pomáhajú podporovať mimovládky v Brazílii. Sú v pravidelnom kontakte s organizáciami občianskej spoločnosti v Brazílii a so zástupcami pôvodného obyvateľstva. Teraz prichádzam k otázke, ktorú tu vzniesla stená poslankyňa pani Grace. Pýtali ste sa, či komisia má úlohu, ktorou by mohla istým spôsobom ovplyvniť rozhodnutia brazilskej vlády. Musím povedať, že ten, tú, tá výpoveď, ktorú som práve prečítal, tu zostavili rozličné služby komisie a nezaobrali sme sa touto otázkou, ani kolegium o nej nediskutovalo. Preto neexistuje oficiálne stanovisko EÚ k tejto veci. A nie, niekoľkokrát sa povedalo v minulosti, že pani baronka Aštonová si berie za svoje e, reakcie na tento projekt, ale zároveň vyhlásila, že Brazília je suverený štát, nad ktorým nemá EÚ žiadnu jurisdikciu. Čo sa týka stanovísk jednotlivých členských štátov alebo funkcionárov v komisii. To nie je otázka pre mňa. To dúfam, že keď predložíte otázky písomne, tak dostanete odpovede od vysokých úradníkov alebo od komisie alebo od predsedníctva komisie Siperského. Otázky, ktoré sa týkajú jednotlivých podnikov z Európy, ktoré operujú v brazilskom pralese, to je otázka týchto podnikov, týchto firiem. Komisia nemá žiadnu bázu, ani legislatívnu, ani inú, ktorou by e, mohla podporovať legisl- investičné rozhodnutie. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Ďakujem pekne, pani predsedni- e, Ďakujem pekne rečníkovi, hovorí pani predsednička. Čakáme na komisára Pibalksa a urobíme si maličkú prestavočku, aby sme sa venovali v inom termíne otázke Belamonte. Do 11. novembra môžete podávať pozmaňovacie návrhy a záverečný konečný text text eh, za odsúhlasí náš výbor 5. novembra Je souhaite chaleureusement la bienvenue. Ja chcem vrelo privítať komisára Pibalksa, ktorý e, bude s nami diskutovať e, o mileniových e, rozových cieľoch a o možnom scenáre, aby sme to pripravili do roku 2015, pretože žiaľ, v roku 2015 sa nám nepodarí dosiahnuť tých 8 cieľov, ako to 180 štátov slúbilo a definovalo. Isto prišlo k veľkému pokroku od roku 2000. No, musíme ešte realizovať ďalší veľký pokrok do roku 2015 a ostávajú nám len 3 roky. Pokrok, ktorý sme konštatovali, bol rôzny v rôznych regiónoch a štátoch a dnes konštatujeme, že niektoré ciele nemôžeme dosiahnuť. Európska únia však aj naďalej je presvedčená, že musí prispievať k naplneniu týchto cieľov do roku 2015. Budúci rok OSN vykoná nové hodnotenie tohto pokroku z hľadiska týchto cieľov a bude rysovať situáciu po roku 2015. V roku 2012 pán, pán Kim Moon, generálny tajomník, oznámil, že pán Pibalks bol menovaný do panelu na vysokej úrovni, ktorý sa zaoberá agendou plnenia týchto cieľov po roku 2015. 25. septembra sa pán komisár zúčastnil prvého zasadnutia tohoto panelu a bola by som veľmi rada, keby sa vyjadril k obsahu tohoto zasadnutia a aj k verejnému pripomienkovaciemu konaniu, ktorú začala komisia na túto tému. Než dám slovo pánovi komisárovi, chcela by som zdôrazniť jednu vec. A to, že Svetová stratégia pre rozvoj po roku 2015 naráža na mnohé odlišné výzvy, na ktoré musíme reagovať a sú iné ako v 80. rokoch minulého storočia. Povaha našej spoločnosti sa výrazne zmenila a cesta, ktorou sa musíme obrať, musí zohľadňovať nové tendencie a novú realitu vo svete. Pán komisár, dávam vám slovo a máme dosť času. Uh, Ďakujem, ctení poslanci Európskeho parlamentu, ctení dámy a páni. Som veľmi rád, že mám príležitosť e, ešte v skorej fáze diskutovať e, o cieľoch MDG a v ďalšom programe. Pani predsednička správne povedala, že pán Kimon menoval panel 26 ľudí s tromi spolupredsedami a opäť chcem spomenúť, že kto sú tí spolupredsedovia. Je to prezident Liberia, prezident Indonézie a premiér Spojeného kráľovstva, takže snažili sa tam vyvážiť zastúpenie aj rozvinutých štátov, aj rozvíjajúcich sa a Indonézia je skôr partnerom globálnom partnerstve s Čínou. Takže nie sú to všetko len rozvojové štáty a v Liberii si myslím, že sú akceptované ďalšími menej rozvinutými štátmi. Takže takéto zloženie potom, to je 26 členov a v Európe je mm, prezident Keller z Nemecka a potom bývalý vedúci agentúry pre rozvoj z Francúzska, potom ja a švédsky kolega. Formálne my fungujeme a konáme na základe našej osobnej kapacity, ale ako komisár nesmie myslieť len na osobnú kapacitu, ale aj na to, že čo chceme dosiahnuť v tomto procese. A niektoré z vecí, ku ktorým sa vyjadrím, pokúsim sa, aby z toho boli isté osobné úvahy v tejto fáze. Um, táto schôdza bola okrúhlym stolom s úvodom od pánky Muna a on všetok ten proces nechal úplne otvorený a povedal, že potrebuje vašu správu, aby som sa pripravil na september. Teda on neuviedol, neurčil smerovanie o tom, že čo máme riešiť, ale on e, tu zaujal veľmi komplexný prístup a tí traja spoluporedcedovia neuviedli presne, že čo budeme hovoriť a čo budeme robiť. A tá prvá schôdza bola skôr úvodná schôdza a teraz e, najdôležitejšie sa dostane do Londýna 31. oktobra a 1. 2. novembra, kde tiež budeme e, jednať s účastníkmi a budeme mať schôdzku aj v New Yorku a snažíme sa e, získa dojem o tom, že kam to smeruje. A ja v mojom úvodnom e, prejave chcem tiež pohovoriť o tom, že sme robili verejné pripomienkovacie konania a že aké sú jeho výsledky. Myslím, že je dôležité, aby sme e, mali tiež dojem a obraz o výsledkoch tohoto verejného pripomienkovacieho konania. A jednu vec, ktorú ja ako komisár chcem dosiahnuť, je, že začiatkom budúceho roku bude mať e, spoločné pochopenie, európske pochopenie o tom, čo chceme dosiahnuť e, v tom procese po mm, Millennium Development Goals. E, myslím, že treba by sme mali toto spoločné stanovisko, aby sme to riešili spolu s našimi partnermi, lebo nechcem, aby sme sa dostali do takej situácie, kedy DG bolo kritizované, ako to bolo po Rio plus 20, že e, viac času strávili e, s koordináciou medzi sebou ako s koordináciou s partnermi. Ja myslím, že tak by to nemalo byť a mali by sme sa angažovať s partnermi a my, keďže sme Európsky parlament 27 členských štátov a komisia, máme obrovský potenciál, aby sme sa angažovali s našimi partnerskými štátmi na no potrebujeme spoločnú pozíciu a zároveň si myslím, že v tomto období musíme sa veľmi angažovať s našimi partnermi z občianskej spoločnosti a osobitne aj z rozvojových štátov, aby sme e, nepredložili koncepciu, ktorá nebude uznávaná. Myslím, že to dôležité, aby toto bola koncepcia, ktorú oni od nás očakávajú a preto si myslím, že by sme mali zosúľadiť e, ambície a realitu a zabezpečiť pokračovanie procesu, na ktorom pracujeme. Ja verím, že EU má ozajstný cieľ a príležitosť e, pomáhať štátom e, v budúcnosti po naplnení MDG. A ja si myslím, že e, tu ide hlavne o to, aby sme umožnili odstrániť chudobu a to je aj silný signál zria. Rozvojové štáty teraz veľmi sa sústredia na to, aby odstránili chudobu a pre nás je dôležité, aby e, sme zistili, ako podporiť túto túžbu odstraniť e, chudobu, a to nielen e, udržateľne, ale aj inkluzívne. A preto je dôležité, aby sme čo najlepšie skombinovali toto všetko. A vidíme veľmi jasne, že by sme mali zaujať stanovisko. A čo by sme sa mali pokúsiť riešiť na paneli na vysokej úrovni? Mali by sme sa snažiť navodiť postupnú zmenu pri miléniových rozvojových cieľoch do, s partnermi, s ktorými by sme mali trošičku uh, spresniť naše ambície pri dosahovaní miléniových rozvojových cieľov. Uh, bolo to tak, že sme, ni, že sme dúfali, že dosiahneme miléniové ciele. 2015 je stále ešte ďaleko pred nami a nikdy by sme nemali zmekčovať tie ciele a už teraz hovoriť, že ich asi nedosiahneme. To je mm, odradzujúce. Máme rok 2012, ešte po ňom bude 2013, 2014, takže to je kopu času, ak naozaj budeme tvrdopracovať. Keď sa pozeráme ďalej dopredu, milenové rozvojové ciele by mali byť istým odrazovým mostíkom mm, k ďalším cieľom, ktoré sú vytýčené do roku 2050. Agenda, ktorá sa má splniť do roku 2015, by mala byť ambicioznejšia v porovnaní s tou, čo máme dnes. MDG to je téma, ktorá rezonuje už od roku 2000, pardon, 1990 a svet odtedy podstúpil obrovské zmeny finančné, technologické, ale najdôležitejšie je, že politicky sa zmenil. Napríklad všetci sme e, videli, ako poskytnutím dobrej správy veci verejných a dobrej podpory sa môže e, krajina z chaosu presunúť k prosperite a k dobrej správe. To potom vedie k rovnosti a k tom, že národné zdroje, na ktorých ľudia závisia, sa spravodlivo rozdeľujú. Preto by sme sa mali zamerať našimi cieľmi MDG na znižovanie chudoby a mali by sme sa zamerať na budúcu generáciu a to trvalo udržateľným spôsobom tak, aby sme nepreniesli tieto bremená na budúce generácie. Keď boli MDG stanovené, Ehm, hovorilo sa, že treba úplne eliminovať svetovú chudobu za jednu generáciu. Dnes vidíme, že to bolo naivné a preto by sme mali e, milóniové ciele trošku z, m, mm, prispôsobiť realite a sústrediť sa napríklad na vzdelávanie. Ale dosiahli sme veľa. Dosiahli sme to, že viac detí má prístup k vzdelaniu, ale ešte stále existujú stovky miliónov detí, ktoré nemajú prístup ani k základnému vzdelaniu. Nemôžeme si teda medliť ruky, že sme dosiahli e, cieľ, možno cieľ, hej, ale metu nie, tú, ktorú sme si stanovili. Každé dieťa má právo na základné vzdelanie. Takže by sme mali byť ambicioznejší pri formulovaní toho, čo by sme chceli dosiahnuť ako strana týchto dohovorov a žiadne sťahovanie cieľov na polovicu, na 50 nie, nič také. Musíme dosiahnuť e, kriticky dôležitú súhlas od každého občana s touto vecou. Napredovanie, o ktorom rozmýšľame a ktoré by e, DG malo vždy obhajovať, sa niekedy podceňuje. Niekedy sa hovorí, nedosiahli sme tento cieľ a nedosiahli sme ani tamto tam ten cieľ, ale e, nehovorí sa už o tom, koľko sme toho dosiahli. V oblasti ženskej agendy, bývania, všetko je veľmi zložité a prepletené. Nejde tu len o to, že poskytneme nemocnicu. Je to ešte v tom, čo bude okolo tejto nemocnice, čo bude s komunitou vy z parlamentu viete, že aj čiastkové úspechy sú určite úspechy. Ak sú tu kritické elementy, samozrejme treba ich skritizovať, ale nesmieme si uberať z odvahy e, a viesť, viesť odradzajúce reči. E, Odstranenie chudoby by malo byť v centre našej práci, malo by to byť našou prioritou. Svet celosvetovo napreduje, technológia nám prináša možnosti a preto by sme nemali znižovať naše ambície v oblasti e, eliminovania chudoby. Záležitosti, s ktorými sa zaoberajú mileniové rozvojové ciele, majú sami o sebe obrovskú váhu, ale zároveň nikdy nemajú strácať do zretela slušný život pre všetkých. A počerkujem slovo slušný toto je vízia, ktorá by mala niesť ducha našej práce. Do roku 2030 by sme mali dosiahnuť lepšie podmienky pre všetkých. Na konci 90. rokov z veľmi dobrých dôvodov sa milenové ciele e, vnímali ako ciele sústredené iba na tých najchudobnejších vo svete. Ale dnes máme občanov v bohatých krajinách a v krajinách so stredným príjmom, ktorí sú zrazu konfrontovaní s otázkami, ktoré vyžadujú globálne riešenie. Predovšetkým v mnohých bohatých oblastiach sveta vrátane tej oblasti, kde žijeme my, máme chudobných spoluobčanov. Je to teda, má to teda osobnú relevanciu pre nás ostatných. Mal by, malo by to vybudovať e, pocit solidarity s Litovcom, s Nigéričanom. A aby sme našli odpovede na výzvy, ktoré tu budú aj po tom, čo prestaneme pracovať na MDG, e, chcem spomenúť pripomienkové konanie, konzultačné konanie, kde sa e, zišli stovky a tisícky reakcií. Európsky občania a občianská spoločnosť podporuje miléniové rozvojové ciele a hodnotí veľmi rozvojovú politiku e, Európskej komisie. Toto obyvateľstvo nás podporuje aj v tom, aby sme vynakladali naďalej verejné prostriedky na projekty, a to aj v ťažkých časoch. Občania EÚ by radi videli nový rámec, ktorý by nás preniesol do budúcnosti. Mnohí povedali, že existujú nedostatky v MDG a to je v tom, že sa e, nedostali ku samotnému koreňu chudoby, ktoré ktorým je konflikt alebo konflikty, boj proti korupcii, slušná práca pre všetkých, spoločenská ochrana, po, populačná dynamika a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám. Majúc toto na mysli, treba povedať, že jadro vízie spoločného života, e, prepáčte, slušného života pre všetkých, spočíva na troch pilieroch. Po prvé, zmodernizované MDG, ktoré potom zabezpečia slušný životný štandard pre všetkých. Stanovenie minim, pod ktoré by ne, nemal nikto spadnúť. Opäť zdôrazňujem, aby sme boli v tomto úspešní, je potrebné, aby sme vykorenili chudobu a to musí zostať našou prioritou. MDG Plus, je to pracovný titul, ešte to nie je prijaté, MDG Plus uh, musia vyjadriť, že každý človek na tejto planete má právo na prácu. Najneskôr do roku 2030 by malo byť normálne pre rozvojové, rozvojové krajiny podporovať medzinárodnú komunitu ako rovný s rovným. Z týchto um, pripomienkových konaní vzlišlo aj to, že MDG sami o sebe nezaručia slušný život bez dôstojnosti. Človek zostáva v chudobe. Preto sa náš druhý pilier zameriava na hnacie motory prosperity, na právo pracovať, na zaručenie spravodlivosti a rovnosti ľudských práv. Po tretie, nemôžeme sa vyhnúť niečomu, len preto, že to nemá dlhodobo udržateľný potenciál. Do roku 2050 by nás malo byť 9 e, miliard. Predstavte si, že to je vzrast o 50 požiadaviek na potravu, o 40 na energiu Jednoducho týmto sa vymaže progres, ktoré sme, ktorý sme dosiahli a ochudobnia sa budúce generácie. Táto dimenzia sustainability alebo trvalej udržateľnosti je v jadre boja proti chudobe. Nedá sa skočiť a potom skočiť späť, tak sa človek e, nedostane z bahna a je zásadné, aby sme postupovali spôsobom, ktorý som opísal. Ja nepodceňujem zložitosť týchto otázok a aj potreba, aby sa im e, venovalo viacej ľudí, nielen zo pár odborníkov. A preto by som e, navrhol ako tretí pilier dobrú správu e, všetkých aktív. Každá správa, každá vláda musí si túto dobrú, dobrú správu v zmysle starostlivosti o všetky komodity, o všetky aktíva, statky, nerastné bohatstvo, vodu. Um, zobrať si to musí vláda za svoje. E, tento koncept starostlivosti o niečo súvisí s manažovaním ťažby nerastného bohatstva. Ďalej sú dôležité definované ciele, ku ktorým sa môže dostať každý občan. Každý občan by mal pokladať ich za, za svoje a mal by volať vládu na zodpovednosť za to, či dodržuje tieto tri piliere, o ktorých som hovoril. Takéto, čo si nám poskytne rámec na to, aby v konečnom dôsledku každý mal právo na dôstojný, slušný život. Čo sú tu vlastne tieto rozvojové ciele? My e, veríme, že by sme nemali byť od spôsobu, akým dosahujeme napredovanie. Projekt MDG je konvergentný. Ak ideme tým istým smerom, je dôležité, aby sme zadefinovali, čo chceme na konci, aký by mal byť problém. Keď sa pokúšame umelo prepojiť oba konce, to, je, to by bola jalová rozprava, pretože medzinárodná komunita musí vnímať to cieľa ako univerzálne, ako také, ktoré, pod ktoré sa aj ona môže podpísať. Čiže pre mňa hlavný bod, o, ktorý, o ktorom by sme ma, mali dnes hovoriť, je práve toto. Plnenie medzinárodných rozvojových cieľov súvisí s viacročným finančným rámcom. Plnenie eh, existujúcich MDG je tiež dôležité a ako som spomenul, tieto sú úspešným príbehom a ja som ich podporovateľom. Oni zostrili politické zameranie na chudobu, na to, koľko ľudí žije v absolútnej chudobe a od 90. rokov sa ich počet znížil máme na čo byť hrdí, ale ešte sme nedosiahli všetko. Tie isté miléniové rozvojové ciele nám ešte ponechávajú veľký priestor na zlepšenie, pretože sa musíme pokúsiť nakrmiť nielen niektorých hladných, ale všetkých. V subsahárskej Afrike napríklad je e, umrtnosť v niektorých krajinách alebo regiónoch dvojnásobná ako v susedných regiónoch, čiže treba si stanoviť e, priority a doplniť ešte to plnenie cieľov v tých oblastiach, ktoré nie sú splnené. E, lehota, rok 2015, leží pred nami. Treba sa sústrediť na tie krajiny, na tie regióny, ktoré sú najviac e, ohrozené a treba prideliť finančné prostriedky navyše. Už sa nejaké pridelili, čo vyslalo signál, aká odhodlaná je Európska únia e, plniť milenové rozvojové ciele. Múdra politika, smart policy, by mala byť našim cieľom a určite má podporu aj v tejto snemovni. Európania, ktorí sa zapájajú do pripomienkového konania, sa všetci zhodujú na tom, že by sa tieto ciele mali do roku 2015 splniť, že by sa od nich nemalo ustupovať a navyše, že by sa snahy mali e, predlžiť alebo pokračovať sa s nimi až po roku 2015. Každý by mal mať svoju úlohu v tom, aby sa e, spravodlivo rozdeľovali zdroje, aby sa v rozvojovom svete konal správny vývoj. Kolekt- Preventívna pomoc e, v Riu 2008 sa odporúčala zdvojnásobiť, pretože je to dôležité pre export z rozvojových krajín a iba veľké hospodárstva budú mať bezcolný prístup na e, trhy týchto krajín. A my e, tento sľub musíme splniť, aby sme podporili zásadné európske hodnoty doma i v zahraničí. A musíme demonstrovať občanom EÚ aj daňovým poplatníkom, že aj keď miniame veľkú sumu na rozvojovú pomoc, dosahujeme ňou maximálne nožné výsledky. Dovolte mi ešte raz povedať, že preberám zodpovednosť za to, že veľmi ťažko zarobené peniaze európskych daňových poplatníkov sa vynakladajú na rozvojovú pomoc a je to mm, veľmi dobre, že sa to tak robí. Je, to práve, je tu práve veľa dôvodov, že by sme mali vynakladať ešte viac na rozvojovú pomoc, ale veľmi prísne treba dozerať alebo mať dohľad, správu nad tým, ako sa, na čo sa vynakladajú. Európska únia má e, punc efektívneho donora, darcu. To uznali mnohé inštitúcie, napríklad Watchdog, alebo Transparency International. Európska únia je jeden z piatich najtransparentnejších donorov vo svete. Mm, sú tu mnohé agentúry, ktoré takisto sú medzi tými najlepšími a treba pokračovať v tom, že budeme členmi tejto skupiny. Mali by sme byť na to hrdí. A e, je e, potrebné, aby sme preukázali, že EÚ e, dáva jasnú pridanú hodnotu tejto spolupráci a že pomoc EÚ funguje. Ehm, Financovanie pomoci z EÚ je medzi najlepšími na svete a radi by sme, aby aj v ďalších 7 rokoch e, sme ju využívali až do roku 2020. Pre mňa e, to, že sme medzi najlepšími je dobré, ale nie je dosť dobré. A myslím si, že by e, sme boli lepší, a pracujeme teraz veľmi e, silno pri e, plnení tohoto programu a tiež pri príprave na ďalšie programovacie obdobie pri diskutovaní o kritériách e, pre predeľovanie financovania štátom a snažíme sa naozaj sústrediť na pár priorit a tieto naformulovať veľmi jasne, aby sme vedeli, že ako a čo dosiahnuť za ďalších 7 rokov. Tiež by som chcel spomenúť, že máme jasnú orientáciu a e, komunikáciu vo veci sociálnej ochrany, tiež sa zameriavame na občianskú spoločnosť a tiež na odolnosť, pretože naozaj si myslíme, že ak poskytujeme humanitnú pomoc, tak to vidíme ako zaistnú výzvu a rozvojová pomoc by nemala zanedbať túto situáciu a malo by to byť oveľa účinnejšie, že pracujeme pre odolnosť e, v štátoch a aby sme nepokračovali e, v čerpaní peňazí pre humanitnú pomoc. Takže EÚ sa musí zlepšiť a tiež si myslím, že je spravodlivé si vypočuť aj kritiku. Myslím si, že hlavné prvky kritiky, ktoré môžem prijať, je, že sme príliš pomalí, že to trvá príliš dlho a že tieto postupy by mali byť rýchlejšie. Nie je priateľné, že to trvá príliš dlho. Viem, že robíme správne veci, ale nemôže to trvať tak dlho. Poďalšie, pomoc EÚ musí byť predvydateľná. Podmienky s našimi partnermi sú také jasné, že keď e, sa to plní, tak je to dobré. A nastane čerpanie prosvedkov a keď e, to nie je jasné, tak nenastane čerpanie prosvedkov a potom to bude odložené. A myslím si, že veľmi jasne treba trvať na predvydateľnosti, pretože to je obrovská zmena, ktorú môže e, zlepšiť a tu musíme túto vec musíme naozaj vyriešiť. A teraz však myslím, že je to ďalší finančný rámec a keď e, posudzujem, čo funguje dobre a čo funguje menej dobre, tak myslím, že je dôležité, že v tom vyjednávacom koče máme 0,07 mieru a to je pozbudivé, ale zároveň nemôžem sa zmeriť s tým, že každá kapitola sa má krátiť e, čo do výdavku, pretože náš návrh vonkajšie balíka aspoň pre rozvoj spoluprácu vychádzal z toho 0,7 kde sa hovorilo, že my to skromne mm, príjmame, keď e, komisia predložila návrh a členské štáty by mali byť na vyššej úrovni, ako sú. To by teda znamenalo, že pomoc EU by um, sa mala dostať na 12% celkovej pomoci. A my sme navrhli, že 12%, skromných 12% e, ide do rozpočtu EU. Nič menej, nič viac. No ja by som eh, uveril, že krátenie tejto časti by bolo nespravodlivé, pretože v zásade to vedie k tomu, že záväzok je jedna vec, ale eh, viac ročné finančné rámec je druhá vec a to nie je správne, pretože to podporuje aj investície do našej budúcnosti, pretože eh, väčšie výdavky na rozvoj podporuje bezpečnosť a boj proti terorizmu a to je jediný spôsob, ako vykoreniť terorizmus a nestabilitu. A tiež to dáva obrovskú ekonomickú príležitosť. Každý hovorí o Afrike. Afrike Afrika bude mať 2 miliardy obyvateľov. Keď budú mať budúcnosť, tak to budú spotrebitelia. Sú to mladí ľudia a určite to budú aj výrobcovia. A toto im dáva obrovskú ekonomickú príležitosť. Ak nebudú mať budúcnosť, tak to bude globálny problém, pretože sa budú snažiť nájsť svoje miesto na svete a myslím, že je to také kľúčové, aby sme sa na to nepozerali len z hľadiska podpory morálnej povinnosti a myslím si, že keď e, to nebudeme robiť, tak by to spôsobilo problém v EU. Takže ja myslím, že tých 0,7% e, ktorých sa na jednej strane tešíme, e, sa zachová až do mm, konca rokovania, že tieto e, návrhy krátenia e, nepresadia v tých posledných fázach rokovania, aspoň čo sa týka tých najchudobnejších štátov, pretože myslím, že to je riziko hlavne pre najmenej rozvinuté štáty a tie krehké štáty so stredným príjmom, kde tie rizika trvajú a v dnešnom globálnom svete, ak je riziko v eh, jednom krehkom štáte so stredne veľkým príjmom, tak je to riziko aj pre EÚ. A myslím, že som viac menej prebral tie najhlavnejšie veci a tiež však si cením výmenu názorov s každým výborom a vy ste tí najlepší podporovatelia rozvojovej spolupráce, takže teraz dúfam, že ešte viacej s vami budem pracovať, pretože máme dve obrovské úlohy. Jedna je, aby sme zabezpečili ten program po roku 2015, e, ktorý bude globálne odsúhlasený. Teda nielen, že povieme, že sme sa snažili a sa nám to nepodarilo. To nie je alternatíva. A potom v ďalších 7 rokoch, e, aby sme dali novú kvalitu do rozvojového financovania zo strany EÚ a v neposlednom rade. Ja chválim parlament za ich spoluprácu pri plnení MDG. Vaše rozhodnutie o transparentnosti by malo byť e, akceptované a schválené čo najskôr. Ja viem, že to nezmení úplne veci, ale prináša to úplne nové myslenie a nie sme tu sami. Keď sa pozriete e, do USA, tak tam možno to rozhodnutie vychádza z iného východiska, ale dáva to možnosť, e, že to dokážeme presadiť. A ak vy príjmete túto legislatívu a ak ak bude prijatá legislatíva USA, tak ja si myslím, že e, Číňania to nevyužijú ako um, výhovorku. To nie je pravda. Čína chce byť tiež zodpovedná a potom naši partneri budú chcieť to aplikovať na každého nášho partnera. Uh, dnes e, som počul e, jednu otázku o tom, kde mi povedali, že EU je síce trhom, ale Čína je teraz tiež najväčším trhom pre e, naše drevo. Ale keď máme zavedený systém a máme právny certifikát a istotu, tak potom bude platiť aj pre Čínu, že chceme, aby kupovali len legálne vyťažené drevo a to znamená, že žiadny štát na svete to nebude môcť odmietnúť, takže hm, tým pádom naši partnery teraz eh, dostávajú väčšiu silu. A chcem tiež povedať, že eh, vo Svetovej banke je nový podpredseda pre Afriku a jeho veľká myšlienka je, aby sa snažil sprístupniť peniaze, ktoré umožnia africkým štátom vyjednať si e, slušné podmienky svojich zmluv pre prístup k investíciám a myslím si, že e, je tu určite e, podniková firemná sociálna zodpovednosť. Tieto štáty sa snažia tu vyjednávať s najlepšími právnymi odporúčaniami a poradenstvom. Myslím, že treba, aby tie najchudobnejšie štáty dostali najlepšie právne poradenstvo pri vyjednávaní e, zmluv, ktoré už otvárajú. Myslím si, že e, musíme sa tu e, postarať aj o otázku e, miestneho pôdneho obyvateľstva. Keď vidíme, e, čo sa deje s lesmi, tak je treba, aby e, títo boli právne ochránení. Nielen, že nám na nich záleží, ale že aj právne a v zmluve by mali byť nejako krytí. A ďalšia vec je, že sme teraz začali s financovaním tých dobrovoľných e, smerníc, e, usmernení a pravidel pre využívanie pôdy. Vieme, že to prináša e, rast v Afrike, ale a rýchlosť rozvoja a využívania národných zdrojov je taká rýchla, že je treba okamžite konať, pretože to znamená, že to ináč ohrozí trvalú udržateľnosť. Možno sú tam nejaké okamžité prospechy, ale žiaľ nie pre tých najchudobnejších ľudí a preto je dôležité, aby sme my konali na našej strane a potom diskutovali s partnerskými štátmi a je to teda veľmi dôležité a väčšina z týchto vecí e, je pozitívnych. Merci beaucoup, monsieur le... Ďakujem pekne, pán komisár. Pán Kasmer hlási o slovo. Koledzy, Chciałbym panu... Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni. Predovšetkým by som chcel poďakovať komisárovi. Veľmi vám ďakujeme za vašu prezentáciu. A to z troch dôvodov. Som rád, že obhajujete MTG ešte stále máme dva roky, ktoré uplynú do roku 2015, to je pravda. Ale aj keď sme nesplnili všetky ciele, ešte stále máme dva roky, v ktorých môžeme akcelerovať a napredovať v mnohých oblastiach sveta. A to treba zdôrazniť. Druhá vec. Rád počujem, že najdôležitejší cieľ po roku 2015 bude vykorenenie chudoby. Je to cieľ, ktorý bol zakotvený už v zmluvách a je to cieľ, ktorý vždy podporovali a vždy, stále podporujú mimovládky. Som preto veľmi rád, že budeme e, v súlade s, konzistentní s občianskou spoločnosťou aspoň raz. A v neposlednom rade ma veľmi teší i fakt, že komisár sa nepozerá na ukazovatele ako na niečo absolútne. Samozrejme, ukazovatele, respektíve indikátory sú dôležité, treba merať efektívnosť vynaloženia pomoci, ale všetky tieto ukazovatele nás môžu niekedy aj zavádzať, pretože neukazujú, aká je situácia v teréne. Napríklad si predstavte situáciu, že ukazovatele sú vynikajúce, ale pri realizácii cieľov v teréne sú problémy. V Polsku sme už dosiahli úžasné indikátory pre stratégiu do roku 2020. Ale aj keď sú ukazovatele tak je to skvelé, povedzme flexibilita trha, trhu práce alebo nízka nezamestnanosť, sú výborné, ale ciele neboli dosiahnuté, aj keď na papieri indikátory a ukazovatele vyzerajú dobre. Práve preto veľmi rád vidím, že rozlišujete medzi ukazovateľmi a situáciou v praxi. Želám vám všetko najlepšie vo, vo vašich náročných úsiliach. V OSN pán Banky moon zadefinoval, čo sa stane po roku 2015, ale nechal túto definíciu otvorenú. A je tu e, pracovná skupina, ktorá má úlohu pred sebou definovať, čo má byť po roku 2015. Keď sa pozrieme na občianskú spoločnosť, vidíme, že v rámci MDG sa dá robiť všetko možné, ale niekto musí zúžiť tieto ciele istým spôsobom a prioritizovať. Nie je možné urobiť úplne všetko, čo treba urobiť treba urobiť len to, čo je naozaj nevyhnutné. Treba prioritizovať. A panel, ktorého ste členom, e, bude musieť na seba prevziať čas tejto dôležitej úlohy. Mám ešte otázku, ktorá sa týka pripomienkového procesu, konzultačného procesu. A to sú priania občianskej spoločnosti. Áno, koherencia politiky pre globálnu úlohu v globálnom svete. Sú tu isté ďaleko siahajúce návrhy, napríklad spoločný spravodajca v OSN. Uvedomujeme si, aké, aké ťažké je napredo, napredovať na európskej úrovni. Áno, chceme byť koherentnejší, konzistentnejší v rozvojovej politike na globálnej úrovni, ale je to naozaj realistický cieľ. Máme nejaké spoločné politiky v EÚ a už na úrovni spoločných politik v EÚ e, vzniká problém. Môžeme dosiahnuť to, čo nevieme dosiahnuť na európskej úrovni? Môžeme to dosiahnuť na globálnej? Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pán komisár za to, že ste tu s nami v tomto výbore. A za to, že mm, sme takí stručný, Ja by som chcel povedať, čo sa e, týka e, platnosti e, MDG, tieto trvajú platnosti, ale ich uzavierka je 2015 a e, doteraz sa bolo nutné prehodnotiť tie základy záväzkov, ktoré sme mali pri boji proti chodoby. Svet, aj tvar chodoby sa mení a už to nie je rovnaké ako keď sa schválili tieto ciele tí najchudobnejší ľudia na planete už nebývajú e, v tých e, štátoch s nízkym príjmom, ale aj v štátoch so stredným príjmom a preto je to tiež zodpovednosťou týchto štátov, aby spustili národné politiky, ktoré sú potrebné, aby prerozdelili bohatstvo a rozšíriť sociálnu mobilitu, aby zaručili sociálnu ochranu a zahrnúť sociálnu ochranu aj do zdravotníctva a do dôsledku toho e, potierali rozdiely. Základná kritika MDG je, že to predstavuje Um, víziu o redukovaní uh, týchto cieľov a uh, tiež sa uh, tam vyhýbajú základným cieľom, ako napríklad nastolenie mieru a dobrého vládnutia a sú, je tu príliš veľa rozmerov rozvoja, ktoré sú, nie sú zahrnuté napríklad ľudské práva a ekonomický rozvoj. A zložitosť týchto rozmerov, ktoré e, sú zahrnuté, nie je dostatočne zohľadnená, ako je napríklad rodová rovnosť a e, kvalita života. A e, my čelíme týmto kritikám e, pri MDG a preto poprvé si myslím, že musíme e, splniť tie záväzky, ktoré sme prijali od teraz do roku 2015, teda tých 0,8 rozvojovej pomoci. A pri nových výzvach, ako napríklad ekonomická kríza a ochrana životného prostredia, potrebujeme nové reakcie, ktoré zlepšia rovnosť a sociálnu ochranu, ktoré umožňa vykoreniť chudobu, ako ste povedali. Sú to výzvy, ktoré vyžadujú čo naj najúčenejšiu a koordinovanú reakciu eh, v tejto eh, ekonomickej krize, ktorá eh, nemôže byť nočnou marou v živote ľudí, ktoré žijú z menej ako jedného dôru na deň. A tiež je dôležité tieto celé zapracovať do globálnych verejných mm, politík pri budovaní zdravotníctva a musí to byť realistické. Pán komisár, viete, že máte podporu mojej politickej skupiny, aby ste išli do New Yorku s realistickým cestovným plánom. Vieme, že e, je tu rôznorodosť e, názorov o tom, ako naplniť tieto ciele a ak tieto nebudú zjednotené, tak úroveň ambícií ostane príliš nízka. Je dôležité, aby sa uzavrela globálna dohoda, ktorá bude čo najúčinnejšia pre stimuláciu rozvoja. Merci beaucoup, monsieur. Ďakujem pekne. Pán Gerenc, máte slovo. Merci, madame la présidente. Euh, Gérard... Ďakujem, pani predsednička. Nášho komisára som len málo kedy e, zažil takého angažovaného, vidím všetok jeho entuziasmus, hovorím aj o našom komisárovi, pretože medzičasom si myslíme, že patrí do našej rodiny. Tým pádom by som rád hovoril veľmi otvorene, tak ako je to v rodine bežné. Nie príliš veľa pádnych a číselných argumentov tu môžem prezentovať, pretože niečo také redukuje úroveň diskusie, najmä ak ide o ľudské životy ale priznávam, že sa bezčíselne zaobideme. Najskôr zo pár impulzov k samotnému postupu. Pokladám za veľmi originálne, čo nám navrhuje Andris Pibalks. V súvislosti s prácou a myšlienkami v skupine, do ktorej patrí, e, teda k panelu na vysokej úrovni. Ja by som však sa zasadzoval za to, aby sme sa pokúsili spoločne vyhodnotiť situáciu a zohľadniť mienku všetkých aktérov a celkom schematicky povedané, analýza je potrebná, kde na jednej strane vyhodnotíme plusy aj mínusy, úspechy a neúspechy, aby sme vedeli, kde sa práve nachádzame. A jeden z najväčších mínusov je neschopnosť mnohých krajín um, si zadefinovať také vnútorné štruktúry, aby sa bojovalo proti korupcii, alebo zabezpečiť občanom základné životné istoty. Je to jedna z najväčších bariér uh, v ceste realizácie rozvojových a mileniových cieľov. A zase na druhej strane jedno z najväčších plusov je vytvorenie celosvetového fondu na boj proti AIDS. Ak to rozanalizujeme celkom objektívne, zistíme, že cena liekov nenarastla, ale výrazne sa znížila, dokonca o 100 až 150 A práve antiretrovirálne lieky pre osoby chore na AIDS. Treba sa vzdať domnelých práv a prestaňme napríklad hovoriť, že obchod pomôže vykoreniť biedu. Je to e, iba polopravda a to znamená, že je to zároveň pololož. Obchod môže byť iba prostriedkom. Ak sa však použije nesprávne, tak potom milióny ľudí budú absolútne nezohľadnené, nedostanú žiadnu pomoc. Hovorím to preto, lebo môj predrečník, šéf socialistov, sa zameriaval najmä na diferenciáciu. Myslím si, že treba jednoznačne povedať, čo patrí k medzinárodnej solidarite a čo patrí k vnútornej solidarite krajiny a práve tam sa zmenila podoba biedy. Je mnoho chudobných ľudí, ktorí nespadajú pod kritérium pomoci medzinárodnej, um, ale musia byť zohľadení v rámci konkrétnej krajiny. Čiže uh, um, nepatria už do zodpovednosti priemyselných krajín, čiže EÚ. A treba povedať mea culpa v tomto prípade. Takmer jednohlasne hovoríme, avšak keď hlasujeme o texte v Európskom parlamente, tak e, vo väčšine hlasujeme proti tomu, čo sme sami povedali. Čiže by sme mali zabezpečiť, aby našim, po našich slovách následovali činy. Mali by sme zadefinovať hlavných aktérov Nedovolím opätovne, aby EÚ bola osočovaná z toho, že je síce dobrým donorom, ale zároveň je tento donor zodpovedný za to, že stúpa počet um, chudobných ľudí v rozvojových krajinách. Nie, práve naopak, treba byť veľmi tvrdý a prísny, aj ak budeme označovaní za tých, ktorí kazia hru. Len takto dosiahneme miléniové rozvojové ciele, tie staré alebo aj tie nové. Podarí sa to však len vtedy, ak budeme mať odvahu venovať sa tejto téme za rokovacím stolom. Samozrejme, že je to problém 0,7% aj. A ja sám robím všetko preto, aby sme mohli veriť, že sa nám to podarí, ale bude to veľmi, veľmi ťažké. A po tomto neúspechu v zásade sa nedá tiež vylúčiť, že sa dopracujeme k tomu, že pôjde o iné prostriedky, nielen o tie, ktoré má EÚ k dispozícii, aby bojovala proti extrémnej chudobe. Treba apelovať na tých, ktorí majú niesť zodpovednosť. A v tomto prípade ide najmä o tých, ktorí sa schovávajú za e, zástenou samostatnosti. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedníčka. Slovo má pani Záborská. Merci beaucoup, madame la présidente. Euh, ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán komisár, srdečne ďakujem za tento úvod. Mám dve poznámky. Poprvé nedostatok spolupráce a veľmi selektívny spôsob, akým neziskové organizácie členom Európskeho parlamentu eh, Prepačte, akým Európsky parlament eh, eh, členom Európskeho parlamentu je zabranené zúčastňovať sa na niektorých konferenciách. Teda vidím nedostatky v doterajšej spolupráci, konkrétne príklady. Euro NGO, a mám aj vysvetlenie, prečo táto organizácia e, sa takto správa voči poslancom. Je to najväčšia e, organizácia, ktorá je financovaná na dosiahnutie mileniových cieľov v oblasti reproduktívneho zdravia, zdravia a sexuálneho zdravia. Veľmi úzko spolupracujú s vašimi službami Euro NGO. Tento týždeň vo št- štvrtok bude mať medzinárodnú konferenciu v Bruseli k sexuálnemu reproduktívnemu zdraviu. Pôjde tam o agendu po roku 2015. Všetky zodpovedné miesta, orgány a um, inštitúcie sú pozvané. Ja som prosila o to, aby som ako členka výboru DV bola pozvaná. predsedníčka Euro NGO Ann Svensson um, odpovedala veľmi nepríjemne slovami nepotrebujeme vašu, vašu pomoc, to pokladám za absolútne nepripustné. Vaše generálne riaditeľstvo financuje Euro NGO, pani Françoise Moreau z vášho generálneho riaditeľstva zastupuje komisiu na tejto konferencii, ale členovia tohto výboru neboli pozvaní a sú vylúčení z účasti na takejto medzinárodnej konferencii, ktorá súvisí presne s tou istou témou, ktorú ste dnes predstavili. A viem, že nie ste organizátorom tejto medzinárodnej konferencie v Bruseli, ale ako už bolo povedané, Euro NGO je hlavným nástrojom Európskej komisie na plnenie mileniových rozvojových cieľov. Najmä v bode 5 zdravie matky a dieťaťa a sexuálne a reproduktívne zdravie. Druhá poznámka. Usmernenia k extrémnej biede a ľudským právam, ktoré spra- zvláštny spravodajca k um, extrémnej chudobe a um, ľudským právam predložil na Rade o ľudských právach EÚ pred niekoľkými dňami. Bod 72 poukazuje na princíp rodičovskej zodpovednosti v kontakte s um, chudobou detí. Pýtam sa, ako EÚ rešpektuje právo rodičovskej starostlivosti v prípade chudoby detí. Chudoba detí je bežiacou, jestvujúcou témou v prípade rozvojovej politiky ja však nedokážem definovať a rozpoznať, ako sa táto rodičovská starostlivosť zachováva a realizuje. Ďakujem pekne. Komisár Píbalks, máte slovo, aby ste mohli odpovedať. Uh, Ďakujem. Ďakujem všetkým za poznámky, príspevky. Uh, môj personál vás počúva a zaznamenáva všetky námety, ktoré sú pre nás veľmi zásadné a dôležité. Radi by sme boli pripravení pripraviť stanovisko na komisie na začiatku budúceho roku a preto je pre nás dôležité, aby sme poznali vaše názory na túto vec, pretože to bude oznámenie. Spýtali sme sa na nových spravodajcov. Ja som vždy skeptický, keď sa vytvárajú nové inštitúcie, pretože ak sa spýtate, koľko OSN inštitúcií poznám, áno, poznám veľa, ale poznám všetky nie. Všetky nepoznám. A zároveň sú to zásadní partnery. Ja si myslím, že UNDP je dôležitá inštitúcia. Možno je to hlavný partner, ktorého máme UNDP a možno ani oni nemajú dostatočné zdroje, ale to je napriek tomu partnera, chcem s nimi ďalej pracovať. OSN si, sa musí rozhodnúť, ako s tým ďalej, ako s UNDP ďalej, ale sa zapojili do témy zásadným spôsobom v dobrom čase. A keď už je nová inštitúcia, viete, to je vždy problém financovania tejto inštitúcie a toho, ako bude spolupracovať s ostatnými, ktoré už existujú. Trvalo udržateľná energia pre všetkých je napríklad jedna taká nová myšlienka a bol tu nový zvláštny vyslanec pre, pre túto tematiku a hlavný výkonný riaditeľ my by sme ho boli radi podporovali, ale táto nová organizácia trvalo jej to rok, kým vôbec začala pracovať a kým on mohol sa k niečomu dostať vo svojej funkcii. A preto to je naozaj um, časovo náročné. Ja myslím, že v politike môžeme sa dopracovať výsledkom jednoduchším spôsobom, vyriešiť uh, úlohy s menšími prostriedkami jednoduchšie. k téme tom, toho, čo bude s ľudskými právami po roku 2015, podľa mňa budeme potrebovať túto agendu ešte viac. Ako to rozlišiť? Ja by som povedal, že budeme musieť pokračovať na globálnej scéne. EÚ je globálnym hráčom. Nestačia regionálne a tematické programy. Úloha EÚ je podľa mňa zásadná v multilaterálnom svete, aký máme, keď vidím, koľko času už uplynulo a čas veľmoci je už za nami. Aj keď sa tu špekuluje, že sa vynárajú nové veľmoci, podľa mňa to tak vôbec nie je. Podľa mňa sa vynára multilaterálny svet a skúsenosť EÚ nám umožňuje prísť e, s tými najlepšími alternatívami. Ja si myslím, že to je niečo, čo som sa naučil, že som sa dozvedel v čase, v ktorom pracujem. Aj Charles uh, hovoril, že máme veľa podpory pre EÚ. Viem, že sme ďaleko od dokonalosti, ale to, čo robíme, sa rešpektuje. Nie vždy sa nám tlieska, alebo nie vždy nás milujú, ale myslím si, že si nás vážia Dokonca aj tí, čo nás kritizujú za všetky možné veci, rešpektujú, čo robíme. A ja myslím, že by sme sa z toho mali tešiť, aspoň trošku. Je to výzva. Ale zároveň by sme mali byť e, efektívni, isteže. Charles e, sa vyjadril k viacerým veciam. Global Fund je vynikajúci, úžasný, veľký úspech. Nikto by nebol predpokladal, že že HIV bude tak úspešne vyriešené. Nehovorím, že to všetko zmizlo, že už neexistuje HIV, ale je to výzva a pre organizáciu Global Fund je to pliaga, ktorá hubí e, časť ľudstva. Ale práve na tomto príklade sa dá ukázať, že keď sa sústredí človek na intenzívne na nejaký cieľ, tak môže veľa dosiahnuť. Ale sú tu aj obmedzenia toho, čo môžeme replikovať. E, myslím si, že sila Global Fundu, ktorý pokračuje vo svojej práci, je to, že sa sústredil na tri hlavné choroby. HIV, HIV, e, lomeno AIDS, malária a tuberkulóza. A ešte treba urobiť veľa práce, musíme použiť toto instrumentárium, aby sme sa niekam e, dostali. Takisto pri očkovaní sa nám darí, ale Nemali by sme zabúdať ani na to, že svet nie je dodnes zjednotený, že existujú krajiny, pre ktoré musíme nájsť e, rovnováhu medzi prístupom voči krajinám a prístupom voči téme, tematickému prístupu. Nehovorím, že jedny peniaze sú lepšie ako iné, ale tam, kde vidím, že sa na na vec vedia zamerať, že si to vedia precizovať, prioritizovať, tak sa, tam treba riešiť veci tematicky. Ale nedá sa povedať, že keď je v nejakej krajine korupcia alebo veľké problémy, že by sme s nimi nedali, nedali nemali robiť. Konec koncov vždy robíme s ľudom, s ľuďmi danej krajiny, s očakávaním, že im sa zlepšia podmienky. A aby som vám, eh, aby som bol celkom úprimný, indikátory správy veci verejných neexistujú. Vlastne ne, neboli ešte vyvinuté, ale podľa mňa sa veci v jednotlivých krajinách zlepšujú. A my e, to stigmatizujeme. E, zlepšili sa, ale ešte nie sú dokonalí, tak ich kritizujeme. Mali by sme častejšie hovoriť, že dosiahli istý pokrok, napredovanie a to by sme mohli zdôrazniť. Napríklad e, Liberia ako príklad je pravda, že vláda zastavila rozbehnutý proces, potom zrevidovala, čo sa dialo a potom ešte prišla druhá revízia. Um, bolo to zlé, že to takto dopadlo, ale dôležité bolo, že vláda reagovala, nie na náš tlak, ale reagovala na tlak občianskej spoločnosti. Ja by som chcel povedať, klobúk dolu. Ehm, myslím si, že by sme mali oceniť, aj keď sa veci nepodarili úplne, ale aj keď sa urobil istý kus Prešiel sa kus cesty smerom k cieľu, takto treba povzbudzovať e, krajiny. Teraz k obchodovaniu. Je pravda, že nie som e, veľkým zástancom toho, že sa obchod má vymieňať za pomoc. Myslím si, že niekto použil termín e, mŕtva pomoc, ale nemá pravdu. Obchodovanie má isté konsekvencie, istý dopad, impact ale nevytrhneme ľudí z chudoby len tým, že otvoríme brány obchodovaniu. Nie, častokrát je to iba väčšie vykoristovanie a drancovanie prírodných zdrojov. Časť ľudí bohatne, ale e, oveľa viac ľudí schudobne. Takže to nie je také jednoduché, že obchodovanie by e, nás vyviedlo zo zla, niekedy nás vovedie do pasce, tak ako to pozorujeme v mnohých afrických krajinách, napríklad na západnom brehu. Infraštruktúra a jej budovanie a minerálne bohatstvo podporujúce vládu, to je jedna vec, ale potom tu prebiehajú platby, o ktorých ani nevieme a treba zaviesť do veci pojem transparentnosť. Transparentnosť je niečím, čo musíme viac riešiť, viac, viac o tom hovoriť. Bez peniazy, bez trans, peniaze bez transparentnosti nič e, nedosiahnu. My žijeme v celosvetovej dedine, v globálnom komunite a to je jadro problému. Ak budeme hovoriť, no už niektoré firmy budú profitovať viac, iné menej podľa svojej šikovnosti, vtedy nevyhráme. Nie, správna cesta je transparentnosť a podporovať krajiny pri e, vytváraní trvalodržateľných hospodárstiev a transparentnosti. A tam by sme mali začať u seba transparentnosť musí bežať obojsmerne. My tvrdíme, že my chceme na našom trhu len legitímne, legálne produkty a niekedy zase kážeme o tom, ako majú e, krajiny spravovať svoje pralesy slušne, slušným spôsobom. Všetko je prepojené a komplikované podľa mňa, ale sú tu cesty, po ktorých sa vyplatí ísť a ktoré sú povzbudzujúce nielen pri ilegálne vyťaženom dreve a my povieme, že len legál, výrobky z legálne vyťaženého dreva budeme kupovať, ale takto môžeme postupovať aj v iných veciach. Je mi veľmi ľúto, čo ste povedali, pani Záborská, som šokovaný. Ja ani k tomu nemôžem nič povedať. Jednu vec, ktorú môžem povedať, je, že napíšem list tejto mimovládke ja nehovorím, že my len financujeme, my sme aj e, vyhrali nejaké tendre. Nie sme akcionárom v tejto mimovládke, ale jednoducho toto, čo spravili, to je nepriateľné. Ja som mimoriadne šokovaný. Nikdy som nepočul o takejto situácii, pretože Európsky parlament je samozrejme, samozrejme naj, želanejší partner a povedať, my vás nepotrebujeme, to neviem. Tam demokracia skrátka rešpektovaná nebola. Je to šokujúce a napíšem Euro NGO a napíšem vysvetlite mi, čo sa stalo, čo sa tam udialo. To je všetko, čo k tomu môžem povedať. Komisia to neorganizuje. My e, nemáme za to priamu zodpovednosť. Aj keď sme podporili toto, túto mimovládku, podporili sme ich z iných dôvodov, ale Mám, máme podľa mňa plné právo žiadať vysvetlenie. Toľko by som mohol povedať. K rodičovskej zodpovednosti. No už e, tiež je to spletitá záležitosť. Naozaj sa tejto veci veľmi nevenujeme, ale viem presne, čo máte na mysli. Lenže skutočnosť je zložitá z tohto hľadiska, keď si vezmeme EU a E, iný, iné časti sveta. V Južnej Afrike som bol svetkom, keď e, na jednom projekte sme spolufinancovali nejaké veci. Nemci tam boli hlavnými partnermi a Soka prepačte, futbal. E, boli to tréneri, naučili sme deti pravidla, vysvetlili sme im, ako sa hrajú a zapájali sa celé rodiny ale vysvetlo, že rodiny sú len matky. Matky chodili s deťmi na tréningy, otcovia tam nikdy neboli. Takže vidíte, že problémy sú hlboko zakorenené v spoločnosti. Nejde o to, že by rodičia e, tam neboli, ale mama má deti, tá ich chce nakrmiť tam. Ona, ona sa stará e, tak, že je to sociálny problém, ktorý e, ide hlbšie. Ale neviem, spoločnosť často trpí, pretože má traumy z minulosti a samozrejme, že chceme pekné, dobré rodiny pre všetky deti a sú aj dobré rodiny, ale na druhej strane sú aj hlboko zakorenené problémy, ktoré naozaj by sme mali riešiť skôr tým, že podporíme deti, ktoré, keď si raz oni založia rodiny, tieto budú šťastnejšie. Pre mňa je zásadné myslieť na deti tým môžeme dať dobre základné vzdelanie. Ak majú dobre základné vzdelanie, tak potom majú vyššiu šancu lepšie rozumieť hodnotám. A po druhé, dobrý systém bývania je... Niekedy mama zomrie a v mnohých prípadoch dieťa rodičia zomrú na HIV a dieťa zostane. Čiže dieťa žije napríklad s tetou. Takže situácia je skutočne komplikovaná v tých najchudobnejších krajinách a myslím si, že je to dôležitý aspekt, o ktorom by sme sa mohli viac rozprávať s vládami, aby podporovali lepšie rodinnú politiku, ale v mnohých prípadoch tu nejde ani o to, ako o iné veci, ktoré sú v hre. V niektorých krajinách sme sa venovali aj rodičovskej zodpovednosti, ale nerobili sme to vo veľkom. Teraz má slovo pán Neuser, hovorí pani predsedajúca. Ďakujem pekne, pán komisár. Vy ste um, dostali um, ehm, opravnenie um, ehm, mnoho komplimentov a myslím si, že EÚ vďaka vám pri príprave konania po MDG e, je dobre zastúpená. E, vďaka vám ako komisárovi aj vďaka vám ako osobnosti a to ste dnes vyjadrili. Ja sa chcem sústrediť na boj proti chudobe, ktorý je e, veľkým cieľom MDG aj naďalej. No myslím si, že dôležité otázky pri boji proti chudobe na celom svete sa trošku dostali mimo pozornosti e, v tom čase, keď e, sa naplňuje MDG a to otázka e, nerovnosti a nedostatok ekologickej trvalej držateľnosti. Pán Gerenc aj Karlo aj Ricardo povedali, obidvaja upozornili na ten problém, že my pri boji e, s chudobou podľa mňa sa musíme uberať inými cestami. Chcem povedať dve čísla, že v 99. roku 93% ľudí žilo v najchudobnejších štátoch sveta v roku 2008 72% najchudobnejších ľudí žilo v štátoch s stredným príjmom. Preto si myslím, že musíme použiť jednu stratégiu. Ja si myslím, že z MDG, aj keď ich veľmi obhavujeme a sú e, v mnohých oblastiach úspešné, e, sme zanedbali niektoré javy, ako Ricardo povedala, to nedostatok e, dodržovania ľudských práv a účasť na spoločnosti a spravodlivosť pri rozdeľovaní bohatstva. Ja si myslím, že teraz v aktivitách po naplnení MDG potrebujeme novú filozofiu. Podľa mňa MDG sú stále príliš eh, moc vnímané z hora na dol a zo severu na juh. A MDG číslo 8 budovanie globálneho partnerstva malo, bol malo účinný. Myslím, že musíme eh, tu silnejšie apelovať do vlastných radov a zhostiť sa svojich povinností. Máme eh, dobrú organizáciu občianskej spoločnosti, máme dobré MVO, ale toto je príliš málo. A myslím si, že mali by sme sa s našim konzumným postojom, e, s výrobnými metodami, aj s obchodom a s vyjednávaním podnosvárskej politiky a s obchodom so zbraniami sa angažovať. A toto je naša povinnosť e, a záväzok, e, ktorý musíme zohľadniť pri budúcom e, postupe po naplnení MDG. Ďakujem a na záver. Thank you very much. Commissioner, thank you very much. Ďakujem pekne, pán komisár. Ja som sa chcel opýtať niečo o chorobách. Vy ste už však už o tom hovorili. Jedna otázka o čistej vode. To je e, ďalšia podstatná vec. Štyria z nás v tomto výbore išli do Indie, myslím, že v marci tohto roku, aby sme sa pokúsili e, získať odpoveď na to, či máme pomáhať Indii alebo nie. A časť e, našej, našej bola v púštnej fabrike v Rajasthane, kde sme videli um, čističku vod, e, ktorú financovala EÚ a časť toho bola vykopaná ručne v púšti a bolo to veľmi hodnotné a my sme sa poučili z toho, že bohatí Indovia v Deli nemajú radi myšlienku pomoci z eh, Európy, ale tých 500 miliónov Indov v chudobných častiach eh, Indie eh, zúfalo potrebujú našu pomoc a keď sme videli túto čističku, tak to bolo veľmi dôležité a chcem sa opýtať, či ste niečo chceli spomenúť aj k čistej vode medzi tými témami, ktoré ozneli. Ďakujem, pán komisár Pibalx, máte slovo, aby ste odpovedali na otázku a na záver. Thank you very much, Joe. Well, I will start with, um... Začnem s otázkou pána Neusera o súčasnej situácii a perspektívach. Sú rozliční odborníci, ktorí majú rozličné názory, ale ja skôr dôverujem tomu, že globálna chudoba sa zmení a že jej bude menej v krajinách so stredným príjmom a menej sa bude rozvíjať v krajinách s nízkym príjmom. A napriek tomu, že rast populácie je obrovský. Potom tu máme krajiny, ale nie je to moja terminológia, nazýva sa to krehké a zlyhané, alebo také, ktoré zlyhali, krajiny so stredným príjmom. A sú také krehké krajiny so stredným príjmom, ktoré zlyhali, to je celý názov, a spomeniem dve, Pakistan a Nigéria. Je to krajina technicky so strednou výškou príjmu, ale vieme, aká krehká je situácia v týchto dvoch krajinách a preto riziko chudoby je obrovské. Preto by som povedal, že náš prístup je naozaj v, v poriadku, keď rozlišujeme a snažíme sa pomáhať tým krehkým krajinám, pretože tam najviac by bolo vidno um, prínos a vieme anticipovať rizika. Z globálneho rámca očakávame, že Čína a India by sa mali, mali by sme ich zaviazať, aby aj oni sa sústredili na vykorenenie biedy v ich vlastných krajinách. Predrečník povedal, že chudoby je veľa, ale indická vláda jednoducho nechce. Je to jedno. Ale my by sme im mali povedať, vy si prevezmite na plecia tento záväzok, to je aspoň to uznajte, v Indii a Číne treba vyvinúť veľké úsilie na to, aby sa chudoba znížila. A dobre, možno naša pomoc nie je taká výrazne prítomná, ale zoberieme si krajiny ako napríklad Nepal, ktorý naozaj dosť pokračuje, postupuje. A tam sa dá naozaj dosiahnuť veľa dobrého. A, a západná Afrika, Sahel, ja si nechcem ani predstaviť, ako by sa tam dala vykoreniť chudoba, keby sme tam neboli prítomní. To je silný argument pre, za, ktorý musíme stále obhajovať. Riziko prístupu z hora dole a z dola nahor, už sú tu reality, ktoré jednoducho, s tými sa treba iba zmieriť. Ja jasne vidím os zo severu na juh. Neviem, ako dlho to bude takto fungovať, ale v diskusiách to stále zaznieva, že sever je OECD, juh sú rozvíjajúce sa krajiny G77 a plus. A to je umelé rozdelenie, lebo obe strany e, cítia zmeny aj na severe. Cítia, že majú iný typ e, populácie a že keby si možno vybrali iný spôsob života, tak by boli na juhu. Takže toto rozdelenie je umelé, ale existuje, používa sa a musíme nájsť spôsob, akým pomôcť. A ne, nejdeme tak rýchlo dopredu, ako by sme chceli. Lebo efektívnosť by malo byť čím si, čo rieši aj India a Čína. Pripravujeme sa na globálne partnerstvo v efektívnej rozvojovej spolupráci. Myslím, že takto znie ten oficiálny titul. Prvé stretnutie sa bude konať koncom roka Logika by diktovala, že rozvojová spolupráca e, bude vychádzať z OECD, že táto ju bude podnecovať. To je taká širšia nová e- entita a vidíme, že Gozes, Nigeria, Zerb, minister financie, CII, Nigeria a minister Indo- Indonézie, premiér Indonézie, oni mali záujem a naozaj tu bude spolupráca, ale ve, tri veľké krajiny, Čína, India a Brazília, vtedy zaváhali. Možno sa pripoja k tomuto veľkému prúdu, ale ide tu o otázku, kto rozvíja filozofiu. A my môžeme povedať UNDP. Nová architektúra ešte nevznikla a ja sa bojím toho, že OECD DACH bude na budúcich 7 rokov hnacou silou a ja nepríjmam kritiku, že toto je e, prístup z hora na hor, pardon, z hora dol, alebo že to vychádza všetko z donorov. Ne, e, nepríjmam túto kritiku, lebo bez motora sa nedá ísť dopredu. To je tak, je to fakt, s ktorým sa treba zmieriť. A druhý e, fakt je, že za akýmkoľvek rámcom prídeme, musíme sa na ňom potom dohodnúť. Musí byť konsenzus, musíme presvedčiť partnerov, alebo lepšie to všetko naformulovať, aby e, boli, aby nám verili, aby sme si navzájom verili. Aby neboli nedorozumenia. Niekedy ja musím vysvetľovať náš koncept zeleného rastu. Pýtajú sa ma, čo to je zelený rast? je to len taký slogan a ja poviem, nie, vy ste na úplne inej úrovni. Znamená to trvalo, dr, dr, trvalo udržateľný rozvoj a rast a využitie všetkého potenciálu, ktorý len existuje. A to je niečo, čo sa nerozumie, čo nám nerozumejú. Ja myslím, že by sme mali naozaj sa pohnúť vpred v týchto veciach. K čistej vode a k hygiene, áno, to zostáva naša priorita, pretože väčšina vecí, ktoré sa týka poľnohospodárstva, zabezpečenia dodávok potravín a zdravotných aspektov, ktoré sa týkajú čistej vody, zostávajú, lebo sú to akými si zastrešujúcimi princípmi, ktoré nás riadia. Voda, potraviny a energie. V mnohých prípadoch je to aj energia, ktorá je kritická, aby sa ľudia mohli dostať k vode alebo aby sa mohli dostať potravinám. Zostáva to našou prioritou a neviem, ako to bolo v tej Indii, kde ste boli, ale podľa mňa bilaterálna spolupráca možno by bolo lepšie, keby sa EÚ sústredila na menej rozvinuté krajiny, ako je India, a členské štáty, napríklad Británia, tá úplne otvorene pokračuje Naš roz, ro, dohoda, naša dohoda, dohovor pokrýva iba 20 e, záväzkov, takže ešte stále máme e, takmer 90 ktoré by sa mohli využiť. Takže pani predsedajúca, ďakujem za túto výmenu názorov. Myslím, že to bolo veľmi nápomocné a som pripravený aj na jednotlivé návrhy e, poslankyňa a poslancov tohto výboru. Dajte mi vedieť, čo si myslíte, že by mal tento panel Eh, o čom by mal hovoriť. A panel je iba jeden krok. Panel nie je samospasiteľný. Eh, generálnemu tajomníku vy len poskytne isté podklady. Je to dlhodobý proces, ale tento panel sa musí vydať správnym smerom a to je dôležité. Prvý krok v správnom smere. A to, čo povedal Filip, prioritizovať je zásadné. Nedá sa dosiahnuť úplne všetko, treba stanoviť priority a to je ťažké. Áno, je ľahké povedať, dosiahneme všetko. Vo chvíli, keď sa pokúšate precizovať a zúžovať ciele, začnú vás kritizovať, že ste nedostatočne ambiciozni a ide tu takmer o kvadratúru kruhu niekedy. Ďakujem za pozornosť. Merci beaucoup, monsieur. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za to, že ste viedli s nami dialog na tému, čo sa stane po roku 2015 berieme na vedomie, že členov výborov ste prosili o to, aby vám zaslali návrhy k tomu, o čom sa má diskutovať na panelovej diskusii. Náš výbor DV si to veľmi rád vypočul. Ďakujeme ešte raz srdečne. Il n'y a pas de questions Nemáme pod bodom rôzne nič. Ďalšie rokovanie výboru sa bude konať tu v Bruseli 5. novembra od 15. do 18.30, útorok 6. novembra od 9. hodiny do 12.30. Tým pádom vám srdečne ďakujem, vám všetkým za prítomnosť, za spoluprácu. Najmä by som rada poďakovala tlmočníkom, hovorí pani predsedníčka. Najrôznejšie jazykové kombinácie Mali sme tu veľmi veľa jazykových kombinácií kvôli afetu a sacharovovej cene. Určite práca tlmočníkov nebola jednoduchá. Ďakujeme aj zriadencom v sále ktorý dnes kvôli vysokému počtu účastníkov na rokovaní mali zintenzívnený pracovný režim. Ďakujem.